Začíname zasadnutie. Zápisnica zo včerajšieho e, zasadnutia je k dispozícii. Máte proti tomu nejaké námietky? Vidím, že tomu tak nie je, takže tým pádom zápisnicu považujeme za schválenú. Prvým bodom e, rokovania